činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie. No a slovo dostáva spravodajca na 4 minúty. Ďakujem pani predsedníčka. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som rád poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do práce na prípravách tejto správy správy, ktorá bola e, vypracovaná na moju iniciatívu. Rád by som poďakoval tieňovým spravodajcom, sekretariátom, našim spolupracovníkom, kolegom a e, riaditeľovi nadácie na podporu demokracie. Rád by som poďakoval Európskej komisii a predstaviteľom zväčšie. A predovšetkým by som chcel poďakovať mimovládnym organizáciám a ich zamestnancom, ktorí nás podporili pri hodnotení tejto nadácie. Čo to je? Je to nadácia, ktorá bola vytvorená podľa belgického zákona Európskej únie a členských štátov s účasťou ďalších aktérov. Polské predsedníctvo prezentovalo iniciatívu v roku 2011. Fond funguje už dva roky. Bolo to vytvorené, pretože klasický nástroj využívali na podporu demokracie, zlyhal napríklad počas arabskej jary alebo pri podpore situácie podporuje nás Lisabonská zmluva a skúsenosti z transformácie v krajinách Strednej a Východnej Európy. Treba, aby to reagovali, aby reagovali rýchlejšie ako tradičné nástroje a musia podporovať tých, ktorí v minulosti ešte nedostali podporu. Sústredí sa na podporu subjektov, ktoré pracujú priamo na mieste. Podporilo to už 126 iniciatív vo všetkých krajinách, ktoré susedia z EÚ. Aby som citoval jedného z príjemcov, ktorý povedal, že po revolúcii všetci zmizli. Nemali sme už peniaze a EFT poskytlo novú podporu, nové podnety a myšlienky. A to je názor jedného z aktivistov v Egypte. No a ktorí boli aktivisti na Majdane, tiež sú poslancami v ukrajinskom parlamente. EED skytlo premostovací prineslo sú finančnú pomoc. Toto je pomerne náročné obdobie, no a toto zdá sa, že je obdobie veľmi ťažké pre všetkých. No a ja keď som pracoval na tejto správe, tak sme hovorili o mnohých veciach a snažili sme sa zhodnotiť spôsob, ako je vnímané EED. Hovorili sme o tom, ako oni profitovali z EED ich skúsenosti a tiež sme zabezpečili konzultácie z EED s zamestnancami a zástupcami Európskej komisie EAS. Predložili sme viacero odporúčaní. Poprvé, sme rozhodli o tom, že EED skutočne doplní svoj mandát, konkrétne mandáta, ktorý pri vzniku dostalo od Európskeho parlamentu a poskytuje veľkú pridanú hodnotu nástrojom, ktoré má k dispozícii Európska únia. ED potrebuje dobrú podporu pri financovaní a my sme dostali pozitívne rozhodnutie od Európskej komisie, ktoré riešia financovanie pre ED od dnes. Ďakujem pekne za váš príspevok. No a teraz začne spontánna časť našej rozpravy. Rada by som dala slovo všetkým ale požiadam vás, aby ste dodržali čas. Ako prvý pán pospíšil, pretože nemohol dostať slovo predtým. Ďakujem pekne, pani predsedkyne. Ďakujem, pani predsedajúca. Rád by som poďakoval autorovi tejto správy. Je veľmi dôležité, že EÚ sa snaží finančne podporovať NGOčky v krajinách, kde dochádza k politickej transformácii. Ja som poslancom za Českú republiku, máme komunistickú minulosť a v 90. rokoch som bol v rôznych mládežnických organizáciách a som si vedomý, že bez financií e, zo západnej Európy by sme len ťažko boli mohli e, robiť vzdelávacie projekty a ťažko by sa mladá generácia dostala do politiky. Je to veľmi dôležité, nie je to len obyčajné prerozdeľovanie peňazí, je to naša morálna povinnosť pomoc hlavne krajinám bývalého Sovietskeho zväzu, krajinám Blízkeho východu, jednoducho krajinám, kde demokracia ešte nie je dostatočne zakotvená. Ešte raz ďakujem a ja dúfam, že tých 12 krajín, ktoré doteraz ešte príspevky nezaplatili, tak po dnešnej správe financie poskytnú, pretože, ako som povedal, je to veľmi dôležité. hozzászólónk Frunzulika képviselő úr. Tessék. Frunzulica. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európsky fond pre demokraciu po dvoch rokoch preukázal, že splnil účel, za akým bol vytvorený. Ide tu o podporu európskych hodnôt, e, mieru, slobody. A tu sme dosiahli dobré výsledky. Tá myšlienka za tým je, aby to, bola suk- aby to jednoducho bol e, fond, ktorý takýmto spôsobom zabezpečí tieto potreby. Má byť zacielený pre príjmateľov mal sa k ním dostať čo možno najrychlejšie a vyhnúť sa nejakým e, administratívnym bariéram. Je dôležité, aby sme ďalej e, zlepšovali efektívnosť tohto fondu, aby sme zabezpečili dlhodobú udržateľnosť a predvídateľné financovanie. Máme skupiny občanov, ktorí sú marginalizovaní a Treba podporiť práve napríklad aktivistov LGBT, ženské hnutia, blogerov a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pogratuloval by som pánovi Gribovi eh, k jeho správe. je súčasťou správnej rady DDH. DDH nie je e, súčasťou e, tohto e, priestoru, ale môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu v občianskej spoločnosti, kde sloboda prijavu je obmedzená napríklad na Ukrajine. FDM pomohlo určitým sektorom, ktorí pôsobili na Euromajdane. poznám veľa Ukrajín, že tento fond, táto nadácia EED im mohla pomôcť. Preto je dôležité, aby e, boli mass media nezávislé, hlavne v krajinách, kde je veľký tlak e, v susedských krajinách. E, tieto krajiny trpia napríklad propagandou Kremľa a preto EED je veľmi dôležitý. Dovolite mi da odmah na početku izrazím svoje veliko zadovoljstvo što je osnovaná Európska základa. Vážená pani predsednička, je mi veľkou cťou, že tento fond bol, táto nadácia bola vytvorená, pretože vlastne ja som sám založil viacero nadácií a videl som, ako môžu pomôcť. EED má zohrať kľúčovú úlohu medzi našimi susednými krajinami a chcel by som zdôrazniť, že nemali by sme Eh, opomínať kandidátske alebo potenciálne kandidátske krajiny v tomto kontexte. Tu myslím predovšetkým na krajiny Západného Balkánu, pretože ja poznám sociálnu situáciu a v situáciu v médiách. Médiá sú slabo financované, to sa týka predovšetkých malých a nezávislých médií, takže by som chcel apelovať na vás, aby ste pomohli týmto médiám, pokiaľ ide o vaše požiadavky a tieto, predložia tieto požiadavky. Potrebujeme teda takúto nadáciu, aby sme pomáhali ďalším krajinám. Ďakujem. Pán Bütikofer. Chcem sa predovšetkým poďakovať, a to tromi smermi. Ďakujem pôvodnému polskému e, návrhu. Ďakujem pekne ľuďom, ktorí v rámci EED pracujú, aby to vôbec fungovalo a v neposlednom rade ďakujem pekne nášmu spravodajcovi pánovi Gžibovi, ktorý spolupracoval s nami všetkými na to, aby sme predložili adekvátnu a pozitívnu správu. Flexibilný nástroj, ktorým je Európska nadácia pre podporu demokracie v rámci Európskej únie, je veľmi dôležitá práve v tejto situácii, kde máme navyšujúci počet krajín, kde sa stále sťažuje napríklad situácia občanských spoločností a mimovládnych organizácií, pokiaľ ide ich úlohu v zohrávaní kľúčovej úlohy, ktoré by mali zohrávať v demokratickej spoločnosti. Prostredníctvom EED môžeme podporovať tieto organizácie a to je veľmi dôležité pre podporu demokracie. A posledná veta. Chcem podporiť Chcem, aby členské štáty financovali, rečník bol prerušený. Ďakujem, ďalší rečník. Pani Kor- pán Koreo, máte v slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja ako tieňový spravodajca som už mohol diskutovať s kolegami k výhodnosti tohto fondu, ale je tu taký maličký problém a ten by sme mali vyriešiť v súčasnosti. Tak ako sa toto financovanie schváluje, Kancelária predsedníctva tohto fondu nezodpovedá politickému rozdeleniu v EP. Žiadali sme pozmeňovacím návrhom, aby tá rada, ktorá rozhoduje o prerozdeľovaní financií fondu, e, zodpovedalo politickému zastúpeniu v EP. Je tam UE, aj moja politická skupina tam chýbajú. Sme e, v demokracii, ale mali by sme demokraticky rešpektovať aj pravidlá a politické zastúpenie síl v parlamente. Od toho závisí aj naša podpora, ale aj dôveryhodnosť tohto fondu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani Kinga Gál. Ďakujem pekne. Ja chcem takisto zablahoželať pánovi Gříbovi za vynikajúcu prácu. Ja vítam prácu EED. V správe vidíme, že sa nám podarilo vytvoriť nástroj, ktorý je flexibilný, dokáže sa prispôsobiť situáciám a je teda potrebný. A ja som rada, že tu máme aj cieľovú skupinu v, tej, e, v tom texte, to sú etnické a lingvistické minority pretože my musíme pomôcť napríklad menšinám na Ukrajine, aby ich komunity mohli sa rýchlejšie rozrastať na regionálnej a aj národnej úrovni. Je to veľmi dôležité aj v kontexte najnovších udalostí, že sloboda náboženstva by mala byť takisto poberateľom týchto prostriedkov z tejto nadácie. Takýmto spôsobom by sme pomohli chrániť veľké skupiny kresťanov, na ktorých sa útočí. Ďakujem pekne. Teraz pán Marias, posledný rečník. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dve otázky. Nadácia tohto fondu na podporu demokracie EED e, je veľmi dôležitý, pretože takýmto spôsobom občianská spoločnosť môže podporovať a ochraňovať základné práva a aktivity s tým súvisiace. Tento fond by sa nemal používať ako nástroj na e, miešanie sa do vnútorných záležitostí krajín, pretože by to prinieslo kontraproduktívne výsledky. Tento fond vedie 187 aktivít a veľká časť z nich sa venuje otázke porušovania ľudských práv, ktoré podpísali memorandum dohody. V marci e, dohoda E, je vyhlásenie, že trojka porušila základné práva v krajinách ako je Španielsko, Grécko, Portugalsko a tak ďalej. A fond nezasiahol. My e, chceme byť prvými obajcami ľudských práv a nezasahujeme v takýchto otázkach. E, Týmto sa končí spontánna rozpráva. Teraz dáme slovo pani komisárke. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, dámy a páni. Je mi veľkou cťou v mene pani Mogherini sa vám poďakovať a, a poďakovať to spravodajcovi, všetkým tým, ktorí pracovali na tejto správe, pokiaľ ide o vyhodnotenie EED. Je veľmi dobré, že tu vidíme širokú podporu naprieč celým plénom pre podporu tejto práce, tejto nadácie. Je to veľmi dôležité a je dobré, že tu vidíme, akým spôsobom podporujete tieto nadácie, akým spôsobom aktívne prispievate k šíreniu dobrej práce tejto nadácie. Ja stielam tie výradenia, ktoré sú správe obsiahnuté, že tá nadácia zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o podporu demokracie v našich susedstvách. Je to dôležitý doplnok, pokiaľ ide o existujúce nástroje. ED sa preukázala, ako si to povedali vo vašom vyhodnotení, že dokáže poskytnúť rýchlu a flexibilnú podporu v opresívnych prostrediach, kde častokrát Európska únia nemôže efektívne fungovať na to, aby pomohla zastancom ľudských práv. EED môže financovať aj urgentné e, situácie e, na to, aby sa podporili demokratickí aktéry a nemusia sa týmto spôsobom prihlasovať na veľké fondy. Pokiaľ ide o koordináciu a komplementárnosť, to je kľúčové. ED musí byť nezávislé a musí sa tešiť tomuto diapazónu možností, ktoré má aj naďalej. V tejto správe poukazujete na viaceré e, na viaceré návrhy, pod ktoré sú obsahnuté v tej správe. Chcela by som povedať, že EED v úzkej spolupráci jednoducho sa snaží pomáhať aj v kontexte politiky susedskej pomoci, susedskej politiky a takýmto spôsobom tie vaše odporúčania, ktoré vlastne týmto spôsobom e, tu boli prezentované, prispeli k tomu, že sa zabezpečí, aby občianske spoločnosti v našich susedných krajinách mohli byť podporované a aby jednoducho sa ich situácia zlepšila. Keď zoberieme do úvahy to pozitívne vyhodnotenie EED aj tie odporúčania, ktoré táto správa pre SOVČ a komisii ponúka, tak máme naďalej ten záväzok, že budeme podporovať túto nadáciu. Dobrá správa je, že komisia práve prijala rozhodnutie poskytnúť dodatočných 12 miliónov eur pre ďalšie dva roky tejto nadácie. To znamená 16 až 18, 2016 až 18. To je navýšenie značné. Záverom by som povedala, že je veľmi dôležité, že EED sa má sústrediť na to, aby bola doplnková aby to bol doplnkový program pre ďalšie nástroje na to, aby sa dali peniaze tým, ktorí jednoducho sa nemôžu prihlásiť na iné európske zdroje financovania. Ďakujem pekne za váš operačný prístup. Ďakujem za ten prístup, ktorý ste prijali k tejto správe. Budeme aj naďalej šíriť informácie ohľadne EED medzi našimi zamestnancami a e, samozrejme vidíme, že to je doplnkový nástroj. Takže ďakujem pekne spravodajci, ďakujem vám pani predsednička, budeme dobre spolupracovať naďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Ďakujem pekne za vaše slova. Ďakujem pekne pánovi Gřipovi. Týmto končíme diskusiu tejto téme budeme hlasovať hneď o 12. Si nakoniec pár minút do 12. Podarilo sa nám dobre riadiť čas, takže dotedy prerušujem. trotzdem was Ja. Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ctení kolegovia a kolegyne, otváram zasadnutie a prejdeme teraz k hlasovaniu. Chcel by som vás požiadať, aby ste sa usadili, aby sme sa vyhli predlženému harmonogramu. Chcel by som vás upovedomiť, že máme veľmi veľa hlasovaní, takže sa sústredíme na to, čo je podstatné. A chcel by som vyslovene vás požiadať, že dĺžka hlasovania bude ovplyvnená aj tým, že veľké množstvo e, hlasovaní počasti bolo požiadaných. Pani Auken sa hlasí o slovo. Sorry, uh, uh, uh, President Schulz promised us yes Predseda Šulc nám včera slúbil, že budeme mať minútu ticha, aby sme si pripomenuli zabité deti a občanov v Gaze minulý rok. Slúbil nám, že to urobíme teraz. Si myslím, že... Šult nám včera povedal, že budeme mať minútu ticha, aby sme si pripomenuli obete v Gaze. Ja som včera večer s ním o tom hovorila. Ja som sa práve uistil, že pán predseda takéto niečo musí byť pripravené a teraz to nemôžeme urobiť. Takže prejdeme k hlasovaniu. Budeme hlasovať o správe Pietikainen. Pani kolegyňa, ja by som sa chcela spýtať, ako toto rozhodnutie je v rovnováhe s tým rozhodnutím, ktoré sa napríklad včera urobilo ad hoc, tá minúta ticha. Pani kolegyňa, ak by, ste mi boli, ak by ste ma boli počúvali, tak by ste boli počuli aj dôvod, môžete sa ma potom súkromne spýtať. Takže prejdeme k hlasovaniu a v tomto kontexte nepríjmem žiadne ďalšie pripomienky. Pán kolega Wolf. Ide tu o procedurálnu otázku po včerajšom vysvetlení hlasovania. Mohol by predseda vysvetliť, že čo sa udeje po tejto diskusii, pokiaľ ide o včerajšie vysvetľovanie hlasovania a dnešným hlasova- vysvetlením hlasovania. Mohli by ste to vysvetliť? Budeme po hlasovaniach najprv e, pokračovať s tým vysvetľovaním z včerajšku a potom pokračovať s tými z dneška. Takže teraz prejdeme k hlasovaniu. Začneme so správou. Pán kolega Rybich sa ešte hlási. Pán predseda, som sa iba chcel spýtať, či je pravda, že hlasovania dnes majú trvať vyše dve hodiny a či nie je možné odročiť hlasovanie po lete. Dvojhodinové hlasovanie predsa tu máme naplánované. Pán kolega Rubik, dve hodiny to je číslo, ktoré ja nepoznám, je to zhruba hodina a pol, s tým sa počíta a nakoľko a nie je tu zohľadnené napríklad aj to, že teraz už sme 4 minúty stratili, takže začneme s hlasovaním. Správa Piety Kajden. Odsek 1 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 2, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 7, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 11 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté.